na miestnej úrovni, e, najmä vzhľadom e, na neľahkú situáciu v sociálnej oblasti, ktorej čelí teraz celá Európa. Ďakujeme pekne. Pani Redingová, týmto sme uzavreli túto rozpravu. Zajtra napoludne prebehne hlasovanie. Ďalší bod na našom programe je správa pána kolegu Mičela o nástroji financovania rozvojovej spolupráce. Dávam spravodajcovi slovo na 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Európsky nástroj rozvoj spolupráce je Mm, silný nástroj, ktorý pokryl mm, v období 2007-2013 Európska únia mala k dispozícii rozpočet takmer 17 miliard eur, aby bojovala proti chudobe, aby sa pomohlo dosiahnutiu milenových cieľov eh, a takisto, aby sa pomohlo eh, rozvoju v rozvojových krajinách. Parlament veľmi intenzívne sledoval, aký dopad mal tento nástroj, tak aby sa tieto prostriedky využili v súlade s týmito cieľmi. Koncom tohto roku komisia pripravila pripraví svoje návrhy pre budúcu generáciu finančných nástrojov pre externé aktivity ehm, pre obdobie ehm, po roku 2013. Preto výbor pre rozvojovú spoluprácu a pre rozvoj vlastne sa chcel poučiť z toho, akým spôsobom boli tieto prostriedky uplatnené, aby sa potom v budúcnosti využili tieto prostriedky lepšie. Čiže výbor sa zhodol na následovných princípoch. Potrebujeme taký finančný nástroj, ktorý bude exkluzívne zacielený na tie ciele, ktoré majú za cieľ odstranenie chudoby, tak ako je to zadefinované v Lisabonskej zmluve, a len e, bude pokrývať rozvojové krajiny. Ten tento nástroj bude musieť financovať predovšetkým také opatrenia, ktoré splňajú kritéria e, oficiálnej rozvojovej pomoci ODA, tak ako to zadefinoval výbor OECD pre rozvojovú pomoc. Kvóta ODA musia byť ešte prísnejšia, ako je to v súčasnom finančnom nástroji. Dovolte, aby som bol jasný, že nespochybňujeme dôležitosť e, spolupráce týchto krajín, konkrétne v tých, e, ktoré sa rýchlo rozvíjajú a ktoré sú strategickými krajinami krajinami, ale takáto spolupráca musí byť e, e, vedená takým spôsobom, aby sa zazvyšovala e, transparentnosť a aby sa takisto rozvíjala osobitná črta rozvojovej pomoci. To znamená, že keď sa investuje do zvyšovania vzdelávania, tak sa to musí jasne povedať, 25 týchto geografických programov musí tiež ísť smerom k základnému vzdelávaniu a základnej zdravotnej zdravotnej starostlivosti. Takisto musia tieto nástroje v budúcnosti zabezpečiť lepšie riešenie otázok eh, klimatických zmien v rámci rozvojovej spolupráce, takisto, aby sa zaviedla napríklad e, spravodlivá daň a podobne, to je ďalšia téma. Takisto mobilizácia domecích príjmov je veľmi dôležitá v týchto krajinách pri odstraňovaní chudoby a znižovanie závislosti od pomoci. Tento nástroj takisto musí mať dostatočnú, e, dostatočne musí byť e, vyplnený prostriedkami tak, aby sa mohol splniť ten kolektívny cieľ 0,7 ľubého národného dôchodku v prospech UOD a nedostatočné, alebo tie zdroje, ktorých nie je tak veľa, je, tie sa preto musia využiť absolútne efektívnym spôsobom a preto je potrebná veľmi úzka spolupráca medzi komisiou a členskými štátmi a Európsky parlament bude podporovať prípravu strategických dokumentov, pretože to by mohlo dokonca viesť aj k úspore 6 miliard ročne. Viete si predstaviť, koľko to je peňazí pre rozvojový svet? A napokon, pán predseda, a čo sa týka postupu. Komisia prijela takisto, pro, predtým ako bude komisia prijímať rozhodnutia, takisto musí aj parlament e, do toho mať svoje slovo, pretože to vyplýva z článku 290 Lisabonskej zmluvy. Uznesenie, ktoré príjmeme tohto, tento týždeň, vlastne sa budú týkať rokovaní pre e, budúcu generáciu e, finančných nástrojov rozvoju pomoci. Ja verím, že ten, táto snemovňa poskytne podporu výsledku výboru pre rozvoj pomoc, ktorej E, bol výsledkom rokovaní, cez ktoré sme prešli na baze rôznych skúseností. E, keď sa na to pozriem, nám sa podarilo 14 rôznych legislatív vlastne dať dokopy do jedného a veríme, že, sa, že, že to všetko bude prospeč, pre budúcnosť. Ďakujem pekne, predseda, ďakujem pekne, pán Mičil. Teraz prejdeme k, ku Kečdy Hajda, High, slovo pani Bazesku. eradicarea sărăciei este un obiectiv... Pán predsedajúci, vykoreniť chudobu to je rozhodujúci cieľ pre EÚ na medzinárodnej úrovni. Aplikácia tohto nástroja zvyšuje účinnosť EÚ v rámci OSN a prispieva k realizácii rozvojových mileniových cieľov. Potom, čo Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti, EÚ má aj vonkajšie kompetencie na to, aby tieto ciele dosiahla. Do budúcnosti je potrebné, aby sme si stanovili nové tematické a geografické priority a aby boli účinnejšie. A tak najzraniteľnejšie kategórie rozvojové krajiny, rozvíjajúce sa ekonomiky by mali byť tiež súčasťou cieľov na financovanie v rámci takejto pomoci konsolidácia e, rôznych sektorov, e, to by sa malo podporiť v týchto krajinách prostredníctvom rôznych programov a tak by sme dosiahli zvýšenie životnej úrovne a tieto krajiny by boli menej závislé od vonkajšej pomoci a podporilo by to ich hospodársky rast. Teraz pani Tikau, nech sa páči. Pani Tikau, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci Pani komisárka, EÚ môže pomôcť rozvojovým krajinám, aby lepšie bojovali proti chudobe a aby sme dosiahli miléniové ciele. Ja si myslím, že aj aktivity, ktoré pomáhajú takýmto krajinám na boj, e, na boj proti klimatickým zmenám, aj tie sú dôležité. Ja vítam všetky aktivity EÚ, ktoré financujú napríklad zalezňovanie, e, ochranu ekosystémov alebo umožňujú lepší managing vodného režimu. V roku 2006 Svetový fond pre energetickú účinnosť bol vytvorený a boli udelené súkromné financie pre rozvojové krajiny pre projekty, ktoré majú umožniť bojovať proti dôsledkom klimatických zmien ale neboli sme schopní všetky tieto mechanizmy ekologického rozvoja uviezť do praxe, aby e, naše členské štáty mohli um, dávať financie týmto rozvojovým krajinám. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo kolegyňa Záborská. Merci, monsieur le président, madame la... Ďakujem, pán predsedajúci, pani podpredsednička Európskej komisie. Kolega Micheli je uznávaným odborníkom vo výbore pre rozvoj preto je táto jeho správa tak dobre pripravená, ja mu za to ďakujem. Ja len nástojím na jednom malom bode a to je rešpektovanie princípu subsidiarity. Najväčší darček, ktorý môžeme ponúknuť, to nie sú peniaze. Je verejne známe, že e, Únia svojimi rozpočtami e, vnúcuje e, svoje hodnoty rozvojovým krajinám. Preto dobrá perspektíva do budúcnosti by bola, že vlády budú plniť svoje záväzky. Musíme žiadať rešpektovanie ľudských práv, ale lepšia budúcnosť pre tieto krajiny je, že e, títo ľudia, tieto národy sa majú sami rozvíjať e, na, za pomoci vlastnej kultúry a vlastných odvod a my máme k tomu pomôcť. Ďakujeme pekne, kolegyňa Záborská. Teraz dostáva slovo pani kolegyňa Dančila a tá uzavrie kolo KHDI. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pani komisárka. Ako povedal spravodajca, vykoreniť chudobu je jedným z hlavných cieľov tohto nástroja financovania pre rozvojovú pomoc a spoluprácu. Tento nástroj vytvorila EÚ, aby sme pomohli rozvojovým krajinám. V súčasnosti máme pred očami nové e, výzvy pre tento nástroj. Musíme čeliť e, potravinovej kríze na základe sucha a tiež špekulatívnym pohybom na medzinárodnom trhu. Potrebujeme rýchlu a flexibilnú reakciu EÚ, aby sme tiež čelili aj obrovským výkyvom na tomto trhu Rovnako musíme byť aj koherentní v rámci nových medzinárodných cieľov, ktoré sa zadefinujú pre tento nástroj. EÚ musí podporovať úsilie Európskej komisie, aby rozvojová politika sa mohla naďalej rozvíjať a aby sa e, parlament mohol vykonávať aj svoju rozpočtovú kontrolu. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Dančila. Tým pádom sme uzavreli postup KHDI a na záver rozpravy dostáva slovo opäť pani podpredsednička komisie Redingová. Pán predseda, komisia víta návrhy Európskeho parlamentu a tiež som rada, že sa nám dokážeme zhodnúť na väčšine otázok. Komisia takisto oceňuje, že kontinuálny dialog v kontexte demokratického preskúmania revízie priniesol veľmi dobré výsledky. Je nám trochu ľúto len to, že parlament ako si necíti, že niektoré z jeho uznesení boli rešpektovaní v vo všetkých detailoch, aj keď e, komisia vzdala do úvahy všetky e, jednotlivé detaily na pohľadu, na, názory par názorov parlamentu tam, kde to bolo možné. Takisto komisia by chcela povedať, e, že e, požiadavka e, rozvojovej spolupráce musí pokračovať ďalej v rámci nástroja DCI, avšak e, takisto od, iný alebo oddelený finančný nástroj by sa mal sústrediť na spoluprácu v oblasti záujmov e, alebo európskych záujmov, ktoré by mal reagovať alebo mal byť určený na vytváranie organizácií občianskej spoločnosti. Podobne je tu zase časť programu, ktorý sa týka azylovej, azylu a migrácie. Tam zase potom je ďalšia tematická spolupráca sa v oblasti investovania do, ľu- do ľudí, čiže týmto spôsobom sa vlastne e, tematizuje táto pomoc. Ďalej, roz- čo sa týka Európskeho rozpočtového fondu, aj nie je možné takýto fond vytvoriť. Vyzerá to tak, že sa tomu to ani nepodarí. Tak komisia sa obracia na členské štáty a brali to do úvahy ciele e, dohody z Kotonu. Čo sa týka využívania delegovaných aktov, komisia sa odvoláva na list predsedu Baroza z 7. marca 2011 kde predseda e, z komisie e, naznačuje novú architektúru, ktorá by odrážala nový inštitucionálny kontext. Dôležitým e, prvkom by mohla byť flexibilita v procese programovania tak, aby sa umožnilo financovanie, ktoré by sa mohlo prispôsobiť dnešnému veľmi rýchlo sa meniacemu svetu, čím by sa mohlo toto zabezpečiť tým, že by sa zaviedli možnosti delegovaných aktov, ktoré by e, rešpektoval všetky, všetko, čo je uvedené v článku 290. V závere komisia víta správu parlamentu, ktorá vytvára užitočný vstup pri príprave ďalšieho nástroja, ktorý bude nasledovať za, po DCI za, v ďalšom finančnom programovacom období. Predseda, ďakujem pekne pani Redingová. E, rozpráva sa týmto skončila, hlasovať sa bude zajtra o 12.00. Ďalším bodom programu je teda správa pani kolegyne Volis, ktorá sa týka európskeho zmluvného práva s